Otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu. Uplatňovanie článku 20 odseku 2 smernice o službách a článku 8 odseku 3 smernice o právach a spotrebiteľov. No a rád by som dal slovo tým, ktorí položili túto otázku. Pani Gebhardt na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, predseda. Veľmi pekne ďakujem za to, že môžeme dnes položiť túto otázku. Neustále konštatujeme, že občania na internete chcú realizovať nákupy a z rôznych dôvodov to však nemôžu robiť, pretože buď majú nesprávnu IP adresu, nesprávnu kreditnú kartu, nesprávne občanstvo, žijú v nesprávnej krajine No a preto nemôžu zrealizovať tento nákup. Právo v Európskej únii je, je pomerne jasné. Diskriminácia kvôli štátnej príslušnosti nie je povolená, nie je v poriadku. No a preto je nepripustné, že dnes, ešte na tomto obrovskom trhu, ktorý máme, ktorý pre podniky, alebo podnikom prináša obrovské zisti, že tento vnútorný trh pre ľudí, spotrebiteľov ešte stále neexistuje a ešte stále vzniká množstvo prekážok. No a preto je tiež veľmi dôležité, aby sme my dnes proti tomu postupovali. V vašom oznámení Európskej komisie o stratégii pre digitálny vnútorný trh pre Európu Európska komisia, a citujem, na rok 2016 s neoprávneným geoblockingom, sa zaoberá neoprávneným geoblockingom v oblasti internetového predaja aj s cieľom zmeny právneho rámca pre elektronické, e, pre elektronický obchod. Čo tým, čo toto zmenou presne myslíte? A ja sa chcem spýtať, ako druhu mala by táto zmena, čo tým cieľ, e, čo sa tým snažíte? No a tiež sa chcem spýtať, ako, ako komisia zabezpečíte eh, článok 20 eh, odsek 2 smernice o službách a článok 8.3 a smernice o ochrane spotrebiteľov bude konečne aj realizovaný práva, ktoré už eh, sú dlho platné, ale obyvateľia ich stále nemôžu uplatňovať a mňa by veľmi zaujímalo, ako na to zareagujete. Ďakujem pekne a teraz pán Šváb na dve minúty. Pán predseda, pán komisár, dámy a páni kolegyne, kolegovia, Dnešná otázka na zodpovedanie pre komisiu je príležitosťou ešte raz poukázať na to, o čo nám išlo v smernici o službách a v smernici o ochrane spotrebiteľov, znevýhodnenie alebo rôzny prístup, rôzne zaobchádzanie k spotrebiteľom vzhľadom na to, v ktorej sa nachádzajú alebo ktoré sú štátnymi príslušníkmi, sú možné iba vtedy, keď sú na to závažné, záväzné právne dôvody. V parlamente sa naozaj snažíme o to, aby sa vytvorili právne podmienky na, takéto, e, na takúto situáciu, aby taká diskriminácia už nebola ďalej možná. A na to je samozrejme potrebná určitá miera harmonizácie, tak aby aj firmy, aj spotrebitelia naozaj mohli profitovať e, z rovnakých podmienok všade, z rovnakého právneho prostredia všade. Ale pripomínam napríklad Disneyland prípad z leta, keďže e, sa tu E, vyskytli e, problémy. E, napriek tomu, že sú tu rovnaké podmienky, je tu snaha niekedy uplatňovať rôzne cenové modely v rôznych krajinách Európy. A toto je nepriateľné, čo poprosím komisiu, aby využila celý svoj arzenál na to, aby e, túto situáciu odstránila. Prečo to hovorím? Je to preto, lebo si uvedomujeme, že je naozaj veľmi zložité dosiahnuť jednotnú úpravu. Áno, stále sa tu opakuje diskusia o tom, akú mieru harmonizácie si môžeme dovoliť. Sú tu členské štáty, ktoré nechcú absolútne žiadnu harmonizáciu v niektorých oblastiach právnych podmienok, ale keď dokonca aj v prípade existujúcej harmonizácie v konč- konečnom dôsledku ehm, majú spotrebiteľa dojem, že eh, firmy eh, chci, chcú eh, uchopiť podstatnú časť trhu, tak je potrebné naozaj zakročiť. A ja poprosím vás, pán komisár, aby ste nám jasne povedali, čo chcete v týchto prípadoch urobiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz máte slovo vy, pán komisár. Pán predseda, prepačte. Prepašte, pán komisár, pán Jakovčič chce vystúpiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že musím prerušiť plenárne zaznutie, ale sú tu stále problémy s tlmočením do chorváčtiny. My sme nepočuli nič z vystúpenia eh, predrečníkov. Ja nehovorím všetkými jazykmi, niektorými áno, ale nie všetkými, takže poprosím vás, overte si, čo sa s tou chorváčtinou deje. Să contactăm uh, tehnicianul Áno, áno, postaráme sa o vyriešenie situácie, spojíme sa s technikmi. Už na to upozorňovala kolegyňa, to tu už nie je, ale áno, už to funguje. Prepašte, pán komisár, máte znova slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene kolegyne Bienkovskej. Teraz vystúpim na tému na predmetnú tému. Otázka, na ktorú poukázali poslanci, sa naozaj týka očakávaní, ktoré kladú občania na jednotný trh, keď nakupujú cezhranične, spotrebitelia ešte stále sú vystavení diskriminácii na základe štátnej príslušnosti alebo e, bydliska a toto nie je priateľné. Stále dostávame od občanov sťažnosti na údajné diskriminačné praktiky e, prostredníctvom viacich kanálov. Po prvé, stiažnosti priame, potom e, cez e, centra a potom žiadosti o e, poradenstvo, európske poradenstvo. No a potom sú ešte parlamentné otázky, ktoré sú jedným z takýchto kanálov. Ako demokraticky volení zastupcovia ste dôležitým rozhraním medzi občanmi a inštitúciami EÚ. A naozaj vás vyzývam, aby ste naďalej postupovali spätnú väzbu od vašich voličov nám Internet eh, je mocný, eh, preto sa zvyšuje aj elektronický obchod, eh, transakcie, objem transakcií, ktoré sa dejú online. Geoblocking je jednou z najviditeľnejších opísaných fóriem diskriminácie eh, s tým, že spotrebiteľ nemôže ukončiť transakciu alebo že eh, ho stránka eh, presmeruje na inú stránku poskytujúcu rovnakú službu za vyššiu cenu. Diskriminácia sa deje na dennodennej báze naozaj pre milióny Európ pánov, ktorí e, cestujú, e, buď e, to teda prekračujú hranicu, alebo majú aj bydlisko druhotné mimo EÚ. Preto máme záväznú stratégiu v oblasti digitálneho trhu. Toto je naša snaha rozšíriť stratégiu vnútorného trhu aj na takéto služby a očakávame to do konca mesiaca. 24. septembra Európska komisia rovnako spustila e, verejné pripomienkovanie ktoré komisii pomôže pripraviť e, legislatívne iniciatívy na najbližšie obdobie. Sú tu príklady diskriminačných praktík. Napríklad minulý rok sme spustili konanie voči požičovňam aut po tom, čo sme si všimli, že sú tu veľmi veľké cenové rozdiely pre tú istú službu v závislosti od eh, bydliska eh, zákazníka tento rok sme vydali e, viacero komunike, ktoré e, sa e, týkali zabavného parku vo Francúzsku, kde sa poskytovali výhody francúzským občanom. Sú tu ďalej príklady občanov, ktorí nemali možnosť prístupu k zdieľaniu aut, pokiaľ nemali medzinárodné medzinárodné vodické preukazy. Súčasný právny rámec nevytvára dostatok dostatok istoty pre podniky a spotrebiteľov je veľmi ťažké nediskriminačnú povinnosť dennodennej praxi uplatňovať. A toto je vec, ktorú chceme riešiť Zmluvná sloboda, e, toto je dôležitý princíp, ktorý je potrebné zachovať, ale je potrebné popasovať sa s dobrovoľnou segmentáciou e, jednotného trhu, e, ktorú robia podniky a dochádza k porušovaniu práv spotrebiteľov. Je potrebné chrániť aj malé a stredné podniky. Chceme, aby firmy a spotrebitelia mohli využívať jednotný trh v plnej miele. Nechceme ich ale k tomu nútiť. Keby to pre nich nebolo bezpečné, keby to ako e, bezpečné nevnímali. A moji kolegovia e, sa e, radi s vami prídu porozprávať o konkrétnych výzvach v tejto oblasti, tak aby naozaj z jednotného trhu mohli profitovať ako firmy, tak aj spotrebitelia. Ďakujem. Cuvântul acum doamnei Sehnalova un minút. A teraz pani Sehnalova, nech sa páči na minútu ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Diskriminácia spotrebiteľov na základe ich národnosti alebo miesta bydliska je bohužiaľ ešte stále realitou na vnútornom trhu v EÚ a preto je naozaj nevyhnutné právny rámec diskriminácie v oblasti služieb aj tovarov upresniť. Zásadné je vyjasnenie tzv. objektívnych kritérií. Je potrebné, aby sa jednoznačne definovali podmienky, ktoré sú akceptovateľné v mimoriadných podmienkach eh, pre obmedzenie prístupu k tovarom a službám. Tiež je dôležité posunúť posilniť spoluprácu dozorných orgánov, aby mohli naozaj dôsledne a koordinovane venovať pozornosť všetkým možným formám diskriminácie a plne využiť právomoci siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Máme ale na pamäti to, že odstránenie tzv. geoblockingu je nielen jednou z najväčších vízie pri tvorení digitálneho vnútorného trhu, ale spotrebitelia čelia diskriminácii aj v offline prostredí. Predchádzajme preto akýmkoľvek rozdielom medzi pravidlami platnými pre nákupy offline a online, čo by bolo v rozpore s myšlienkou vnútorného trhu. Vyzývam preto komisiu, aby zohľadnila tieto pripomienky v plánovanej revízii nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ďakujem. Ďakujem. Um, ehm, doamna... Ďakujem pekne. A teraz pani Šaranzová. Charanzová, pardon, na dve minúty. Ďakujem pekne. A Pán komisár, ja sa teším, že komisia zasahuje proti tomuto neduhu a skupina ALDE sa e, teší na nariadenie o geoblockingu, e, ktoré doplní existujúce smernice. Spotrebitelia e, po celej Európe sú v mnohých eh, prípadoch obmedzovaní, pokiaľ ide o cezhraničné obchody. Niekedy nemajú k ním prístup, alebo niekedy eh, sú eh, náklady alebo ceny takýchto transakcií pre nich prohibitívne. Európania by mali mať možnosť nakupovať cez hranične, nemali by byť izolovaní v rámci národných trhov a byť vystavení vyšším cenám vzhľadom na to, že neexistuje skutočná hospodárska súťaž. Pán komisár, keď sa budú uplatňovať rôzne ceny vychádzajúce z polohy, tak mm, naozaj ide o diskrimináciu zo strany e, firiem, e, buď to na základe štátnej príslušnosti, alebo na základe bydliska. Buď to preto, lebo som Češka, alebo pretože žijem v Prahe. Niektoré firmy tvrdia, že to nie je diskriminácia, že ide o to, že sú tu problémy e, napríklad s jazykom alebo e, s vrátením tovaru. E, možno to naozaj aj platí, ale je potrebné, aby sa tieto prekažky odstránili. Pán komisár, ako môže nejaká veľká firma odmietnutie služieb nejakým spôsobom odôvodniť? Pán predseda, ja som bežne e, proti nadmiere regulácie pre firmy. Ja e, si naozaj myslím, že väčšina firiem chce e, pôsobiť v záujme svojich spotrebiteľov, aby ich mali čo najviac. Ale toto je jasný prípad, kedy je potrebné konať, aby sme skoncovali s takouto nelegálnou cenou diskrimináciou a segmentáciou trhu. Je to naozaj čistá cenová diskriminácia a toto je nepriateľné na digitálnom jednotnom trhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A teraz pán O'Flynn, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je super, že komisia zdôraznila problém geoblockingu. Mm, že teda sa zastáva e, občanov, ale možno aj komisia samotná je takým geoblokerom par excellence, e, pretože e, pre malé a stredné podniky práve komisia komplikuje situáciu, aby predávali cez hranične. A toto je vec, na ktoré je potrebné poukázať daň z e-commerce sales, ktorú musia platiť malé a stredné podniky vo všetkých firmách, vo všetkých krajinách, kde predávajú. A toto naozaj odrádza od exportu mikrofirmy a znižuje to aj možnosť výberu pre spotrebiteľov. Komisia a EÚ sú často skôr problémom než riešením. riešením. Ja viem, že vaše úmysly sú dobré, že poprosím vás, otvorte svoje oči aj tým škodám, ktoré v praxi spôsobujete blahobytu toho, čo sa e, dosť postupne stáva najmenej hospodársky dynamickým kontinentom sveta, teda Európy. Ďakujem pekne. A teraz pokračujeme postupom Catch the Eye. Máme štyroch kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Pán Kaputo, ako prvý, nech sa páči. Dámna Grapini. Pán Kaputo tu nie je, takže pani Grapini. Ďakujem. Chcela by som zablahoželať autorom tejto otázky na ústne zodpovedanie ja tiež pôsobím vo výbore pre práva spotrebiteľa. My už sme veľmi často rokovali o tejto téme. Nestačí len smernica o službách, ak nebudeme monitorovať dianie na trhoch. Um, isté, že chceme um, jednotný rámec. Niekedy je takmer ste na nutkanie presťahovať sa do inej krajiny, aby ste si mohli niečo eh, um, objednať, eh, nechať doručiť cez internet. Eh, ja myslím, že je dôležité, aby komisia zohľadnila tieto aspekty. Očakávam však veľmi konkrétnu odpoveď, čo presne máme urobiť preto, aby sa situácia zlepšila, aby sa zlepšila kvalita, aby sa jednotne plnila smernica o službách vo všetkých členských štátoch a aby sa predchádzalo všetkým formám diskriminácie. Musíme konať eh, takto preventívne a nie až potom, eh, keď sa veci udejú. Pán Marias, pán predseda, hovoríme tu o právach spotrebiteľa a o tom, ako členské štáty by mali zaistiť, aby nedochádzalo k diskriminácii. Členské štáty by sa mali predovšetkým postarať o to, aby sa aktuálne platná legislatíva riadne plnila v praxi. Často spotrebitelia z menších členských štátov majú veľké ťažkosti pri dodávaní tovarov, ktoré si e, chceli objednať. V iných prípadoch podniky, ktoré pôsobia na internete e, a firmy nebudú dokonca ochotné ani dodať daný tovar do istých členských štátov. Toto všetko je potrebné ukončiť, pretože je to jasné porušenie práv spotrebiteľa. Okrem toho, v prípadoch, keď spotrebiteľ nemal dostatočné informácie vopred, nemal by znášať žiaden poplatky navyše za dopravu. E, Krem toho by sa mali prehodnotiť e, celkovo aspekty obchodovania na internete. Pán Jakovčič. Ďakujem. Geoblokovanie je jedna z najnižších form diskriminácie, eh, ktorým čelíme v súčasnosti. Je to jedna z najväčších prekážok pri vytváraní jednotného digitálneho trhu. Európska únia stojí na koncepte jednotného trhu a v súčasnosti nemáme možnosť tento koncept ďalej rozvíjať. Ja zo svojej vlastnej skúsenosti a skúsenosti svojich kolegov vieme, že je to naozaj problém, preto chcem vyzvať komisiu, aby čo najrychlejšie konala, aby sa tieto praktiky zastavili, aby Európa mohla vytvoriť skutočne fungujúci jednotný trh. Pán Kaputo, ďakujem. telekomunikácie a digitálny sektor musia byť schopné prekonať prekážky, ak chceme plniť cieľe jednotného trhu v Európe. Musíme obhajovať práva spotrebiteľov, ktorí si zaslúžia najvyššiu míru ochrany a tiež e, majú právo získať tovar bez toho, aby boli vystavení geoblokovaniu. Teda naozaj je nevyhnutné podporiť Možnosť ľudí nakupovať na internete a to za rovnakých podmienok. Nemali by sme zanedbávať nedávne rozhodnutie súdu z októbra, kde sa jasne uvádza, že tok citlivých e, údajov spotrebiteľov sa mu musí e, chrániť, nemal by sa zneužívať e, v neprospech. Geoblokovanie je veľmi citlivá téma. Myslím, že Musíme dosiť rovnováhu medzi snahou podporovať digitálny jednotný trh a taktiež e, chrániť spotrebiteľa v ich voľnom prístupe k obsahu na internete. Pán komisár, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať e, opätovne za túto vašu otázku, za vaše vyjadrenia na túto veľmi významnú tému ochrany spotrebiteľa a boja proti diskriminácii. Je to téma, pri ktorej sa všetci zhodneme na to, že aktuálna situácia je nepriateľná. Keď sa pozeráme na potenciál, ktorý slubujeme našim e, spotrebiteľom, nedokážeme to plniť. E, mm, teoreticky by mal byť možný prístup k tovarom a službám na internete pre všetkých rovnako, ale nedokážeme to v plnej miere zaistiť. Isté, že je to preto, že ponuka nie je dostupná v inej krajine, alebo nedokážeme zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými spotrebiteľmi. Vnútorný trh je postavený na možnosti pre všetkých prístupu k týmto službám, kdekoľvek sa nachádzajú na území EU, prístup k službám a dokonca aj z inej členskej krajiny. Hovorím to veľmi jasne, slobody sa musia vždy navzájom vyvážiť Neexistuje žiadna sloboda, ktorá by bola dôležitejšia ako iná sloboda. Musíme teda vyvážiť zmluvné slobody práva spotrebiteľa, aby neboli diskriminovaní iba kvôli svojmu miestu bydliska. Taktiež musíme uznať, že neexistuje povinnosť predávať alebo stanovovať jednotné ceny Táto rovnováha bude závisieť od výsledku konzultácií a rokovaní so zúčastnenými stranami z členských štátov. Článok 20 e, Smernica o službách stanovuje základné zásady, ktoré členské štáty by mali plniť e, v praxi. Ak členský štát poruší túto zásadu, komisia môže začať konanie voči takémuto členskému štátu. Zdá sa, že mnoho členských štátov neprijalo dostatočné opatrenia na to, aby táto zásada nediskriminácie bola úplne vylúčená v praxi. Nakupovanie na internete ešte zhoršuje tieto postupy a to si vyžaduje ešte o to viac e, také riešenie, ktoré bude e, podporovať práva spotrebiteľov. Komisia sa chystá v ďalších štádiách e, doplniť stratégiu pre jednotný trh a služby. Ďakujeme pekne, vážený pán komisár. Rozpráva je týmto ukončená. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu.